Hello. Welcome everybody. Dobré popoludne, vítame všetkých. Začneme s našim popoludnejším zasadnutím. Takže nakoniec budem ja ten, ktorý bude predseda tomuto zasadnutiu. Vítame vás všetkých. Predovšetkým vítam delegáciu z afgánskeho parlamentu, ktorí sa rozhodli, že budú s nami zdieľať pár chvíli pre nás veľmi dôležité, že tu máme vás medzi nami. Tešíme sa, že ste prišli, takže vítame vás. Takže naši hostia z Afganistánu, krajiny, ktorá si vyžaduje našu pomoc a my chceme podporiť demokraciu v tejto krajine a chceme zlepšiť situáciu žien práve vo vašej krajine. Takže ďakujeme pekne za to, že ste prišli. Takže prvá otázka je veľmi dôležitá otázka, už sme vlastne hovorili tu v tomto výbore o skoncovanie s praktikou mrzačenia ženských pohľadných orgánov. Vypočuli sme si veľmi zaujímavú správu, ktorú pripravil Inštitút pre rodovú rovnosť. Získali sme veľmi dôležité informácie, veľmi dôležité údaje a je vždy ťažké tieto údaje získať, ale Máte teraz tieto údaje k dispozícii práve v tam dokumente. Našim prvým hostom dnes je, budeme mať viacero zasadnutí, nazveme to nejaké otvorené zasadnutia, takže dostanú slovo naši hostia a potom dostane slovo Európska komisia na to, aby sa mohla vyjadriť a potom sa budú môcť vyjadriť všetci, nielen poslanci, ktokoľvek, kto má záujem položiť nejakú otázku alebo vyjadriť sa formou pripomienok, tak budete mať túto možnosť. Je to veľmi dôležitá problematika a myslím, že si zaslúži takúto otvorenosť. Takže našim prvým hostom, ktorý pochádza z Európskej únie, ešte stále z Európskej únie, zo Spojeného kráľovstva. Prepáčte, to bol iba vtip. Pani Nata Otu, tej. Dobre, som to vyslovil, pýta sa pán predsedajúci. Má veľké skúsenosti, pokiaľ ide o otázku mrzačenia ženských pohľadných orgánov. Je výkonným riaditeľom Forward, čo je nadácia, ktorá sa venuje tejto problematike urobil veľa v tejto oblasti, samozrejme v súčinnosti s ostatnými, s ostatnými organizáciami a bude to skutočne veľmi zaujímavé v tomto výbore si vypočuť tú prezentáciu. Takže my sa tešíme, že ju tu máme a teraz si vypočujeme našho hostia a prezentáciu. There is a, uh, some, some uh, videos which are Takže máme aj videá, videá zábery, ktoré majú taký pedagogický rozmer, takže budeme môcť si pozrieť to. Takže pani Nana, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som skutočne veľmi rada, že som medzi vami, aby som sa mohla s vami podeliť o tom, čo robíme v tejto oblasti. Ja by som začala videom, ktoré nazývame Needlecraft. To je vlastne ocenenie, ktoré sa dáva. Takže dostanete teraz to video, trojminútové, nech sa páči, vypočujte si ho.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 FGM. This is a traumatic experience. And indeed... Je to traumatická skúsenosť a ako vlastne ste povedali, hovoríme o tomto probléme mrzačenia ženských e, orgánov, ale samostatne sa to nedá vyriešiť, môžeme to vyriešiť iba spoločne. Ja som teda tu, aby som reprezentovala organizáciu Forward. Je to nadácia pre výskum v oblasti ženského zdravia. My sme africkou diasporovou organizáciou, ktorá je registrovaná od roku 1985 a fungujeme hlavne v Spojenom kráľovstve v Európe a v štyroch krajinách aj v Afrike. Sústredíme sa predovšetkým práve na problém mrzačenia ženských orgánov, nutených detských svadieb a v rámci Európy riešime predovšetkým tie problémy mrzačenia ženských orgánov, ale v Afrike sme si uvedomili, že je tu viacero prepojenie medzi týmito tromi témami, ktorým sa venujeme, takže máme víziu, aby africké ženy a dievčatá žili v plnej dôstojnosti ľudskej, aby boli zdravé, mali rovnaké možnosti a práva ako ostatní. Otázky, o ktorých tu hovoríme, sú globálneho rozmeru. Uvedomujeme si, že tieto mrzačenia ženských orgánov sa nedejú iba v Afrike, ale aj v iných častiach sveta. Viac než 200 miliónov dievčat a žien na celom svete zažili na vlastnej koži, o čo ide, nejakú podobu takéto, takéhoto mrzačenia a nové štúdie UNICEFu podporujú tieto čísla aj za rok 2016. A pokiaľ ide o nutené detské sobáše, tak to sa teraz takisto dostáva na globálny program. Jedna zo šiestich dievčat vo veku 15 až 19 je už vlastne v stave manželskom alebo v nejakom, nejakej forme partnerského zväzku a viaceré ženy majú psetrickú fistulu. Toto sa zdá, že už je zažehnané v Európe, ale vo viacerých krajinách v Afrike Ázii nachádzame, že tento problém pretrváva predovšetkým v oblasti chudobnej, v oblasti tej populácie, ktorá je chudobná. Takže budem hovoriť o tom, čo robí organizácia Forward. Náš prístup je taký, že ako africká diaspora, ako ženská organizácia africkej diaspory máme pocit, že sa musíme vyjadriť k týmto otázkam, pretože sa nás to bytostne dotýka a na to, aby sme vlastne riešili túto otázku v každodennej politike, ale aj v každodennej práci, máme svoju sieť a strategický prístup. Sústredíme sa na troch úrovniach. V Spojenom kráľovstve, kde máme veľkú komunitu diaspory, ktorá žije v Spojenom kráľovstve veľa migrantov, máme z Afriky, v Spojenom kráľovstve, takisto aj priamo v Afrike, kde vlastne tieto otázky sú ešte viac prominentné, vypuklejšie. A takisto je našou snahou spolupracovať s európskymi partnermi. Takže pracujeme na týchto strategických úrovniach a to je najlepší spôsob, ako sa môžeme venovať týmto problémom. A myslím si, že politický proces si vyžaduje zaangažovanosť jednotlivých politických procesov nie len v Spojenom kráľovstve, ale aj priamo v Afrike, aj vlastne na úrovni európskej úrovni, či už vo forme spolupráce s Európskou komisiou alebo Európskym parlamentom. V rámci našej práce v Spojenom kráľovstve sa venujeme štyrom oblastiam. Hovoríme o podpore mladých, poradenskej činnosti pre mladých, ktorých obhajujeme, zabezpečujeme im ochranu a takisto spolupracujeme eh, s tými organizáciami, ktorých reprezentujú, na to, aby mali v rámci rôznych programov možnosť vyjadriť sa. Tieto nástroje sú kľúčové na to, aby sa zaznamenala zmena v tejto situácii, aby sa vypočul ten hlas tých mladých. Takisto máme školenia eh, profesionálov. Takýmto spôsobom títo profesionáli získavajú dôveru v svoje vlastné schopnosti, aby mohli zareagovať pri stretnutí so ženami a dievčatami, ktoré boli postihnuté takýmto mrzačením ženských orgánov. Naša zaangažovanosť a programy, ktoré s tým súvisia, majú zabezpečiť aj zaangažovanosť mužov a žien, ktoré sú tu, ktorí sú tu na to, aby sa zaznamenala zmena v tejto oblasti. Máme tu aj taký vlajkový projekt v Bristole, je to komunitný rozvojový program, ktorý spolupracuje na viacerých úrovniach s predstaviteľmi politických úrovní a miestnej úrovni na to, aby sa zaznamenala zmena. Takže naša práca, predovšetkým pokiaľ ide o politický proces a prípravu politik, je kreovanie politiky nielen v Európe, ale predovšetkým e, v Spojenom kráľovstve. Naša práca je podporená aj výskumom a teraz môžem citovať niektoré príklady výskumu, ktoré sme realizovali v Londýne. Využívame komunitný výskum na to, aby sme ovplyvnili situáciu priamo v reáli. Takže takýmto spôsobom reflektujeme hlas tých komunít. Máme tu napríklad vyjadrenie ženy z Kurdistanu. Ona hovorí, že ženy o tom nehovoria, nehovoria o tom mrzačení. Iba nedávno vlastne začali o tomto probléme hovoriť. Ľudia nikdy nehovorili o tejto problematike predtým. Žena z Gambie uvádza, že vždy sú tu rozdielne názory. Niektorí ľudia si myslia, že by sa to malo praktizovať a niektorí nie. Nejde tu o náboženstvo, ide tu skôr o kultúru. Zasa niekto zo Sierra Leone, to bola mladá žena, s ktorou sme spolupracovali, ona povedala, ak idete do oblasti, ak idete do spoločnosti Bondo a ste iniciovaní, tak vlastne vás budú chváliť a rešpektovať takže vlastne nechajú sa ľudia mrzačiť na to, aby ich rešpektovali. A ďalšia mladá žena z Gambie povedala, ja som sa vrátila s deťmi do Gambie a videla som tam, naštíla som moju rodinu. Moje, moja stará mama chcela, aby moje deti boli obrezané a, a ja som povedala, že jednoducho to nedovolím, tak potom nakoniec od toho upustila. Takže tieto príklady, poukazuje na to, že skutočne potrebujeme aj výskum priamo z komunity na to, aby zaangažované strany mali správne informácie aby boli schopní spolupracovať s predstaviteľmi politiky, pretože dôležité a kľúčové sú aj predpisy a hoci my nevnímame tie zákony, že fungujú správne, zákony chránia, majú ochranný faktor pre veľké množstvo žien, uplatňujú tieto zákony, keď sa vrátia domov z svojich domovských krajín. Takže táto forma výskumu je spôsobom, ako môžeme kreovať tú našu komunitnú prácu. Práca v Bristole je takisto podporovaná komunitným výskumom a tento komunitný výskum bol nasledovný. Preukázal, kde vlastne je podstata merite toho problému. Takže Bristol teraz využíva tento výskum na to, aby kreoval a usmerňoval tú prácu, ktorá sa robí na úrovni jednotlivých miest. Práca v skupine organizácie Fórum s mladými ľuďmi obsahuje prácu už priamo na školách. Naša práca na školách vychádza z modelu, ktorý sa nazýva Zlatý trojuholník ktorý funguje na úrovni škôl a to sa týka predovšetkým práce so zamestnancami škôl, teda učiteľmi, práca so žiakmi a práca s rodičmi žiakov. To je najlepší spôsob, ako môžeme urobiť, aby tu bola prevencia už na najčasnejšom štádiu. Školská práca musí vychádzať z princípov a neuškodiť nikomu, vytvoriť bezpečný priestor pre školy, celoškolský priestor, prístup, ktorý zabezpečí bezpečné prostredie pre všetkých, ale zároveň aj v rámci vyučujúcich programov kurikula treba za, inkorporovať do toho tú problematiku mutilácie e, ženských orgánov a musí sa to prakticky pripraviť, ak sa to bude vyučovať. Takže predovšetkým chceme urobiť a dosiahnuť to, aby práca na školách zaangažovala a dala mladým ľuďom možnosť voľby, boli sme kľúčoví, pokiaľ ide o tieto školské programy, aj za podpory vlády v Spojenom kráľovstve a vlastne tento e, program potom bol zainkorporovaný do kurikula na základných a stredných školách. Naša práca, pre tú našu prácu potrebujeme aj vytváranie určitých premostení naprieč hraníc. Mrzačenie ženských orgánov, pohľavných orgánov má cezhraničný charakter, a preto si vyžaduje aj cezhraničný prístup a riešenie. Preto vytváranie tých premostení s krajinami pôvodu je veľmi dôležité na to, aby sme urobili zmenu. Nemôžeme byť osamotení v našej práci v Európe, nesmieme byť izolovaní od tých krajín, ktoré sú postihnuté predovšetkým na kontinente Afrike, Afriky, Ázie a Blízkeho východu. Takže čo môžeme urobiť? Musíme podporovať miestne organizácie v týchto krajinách a tieto môžu prispieť k zmene Musíme im poskytnúť organizačnú podporu, financie a umožniť im ďalší rozvoj. Vytváranie premostení tak pri takých otázkach, ako sú nutené detské sobáše a práva dievčat, to takisto môže priniesť udržateľnú zmenu. To je najlepší spôsob, akým môžeme vlastne eh, do, dosiahnuť určité zmeny pre mladé dievčatá a ženy z celosvetového hľadiska. Teraz by som niečo povedala o našich partnerských spoluprácach. Jedna z tých záležitostí, ktorú sme zatiaľ dosiahli, We build bridges with our partners in Europe. Vytvárame tie premostenie s našimi partnermi v Európe. Forward je e, členom celoeurópskej siete a ako ide o ENDFGM Európsku sieť, máme 15 partnerov v viacerých európskych krajinách, kde spolupracujeme pri bojovaní s problémom mrzačenia ženských pohľadných orgánov v Európe. Budúci mesiac budeme spúšťať správu. Teraz vám ukazujem tú správu. Ide to o konkrétne princípy alebo usmernenia pre občanské spoločnosti. Táto sieť naša je kľúčová. Ako predsednička tejto siete sme, môžem povedať, že sme kľúčové, pokiaľ ide o organizačný rozvoj. Avšak jedna z vecí, za ktorú sme veľmi vďační, je skutočná, že Európska komisia umožnila pre našu sieť, aby sme konsolidovali svoje aktivity prostredníctvom európskych financií a takýmto spôsobom sme vytvorili ďalšie aktivity v rámci našej siete. Jedna z ďalších partnerstiev, ktoré funguje, v no, ktorom sa zaangažovala naša organizácia Forward, poprosím o ďalšiu priesvitku, je partnerstvo s Afrikou. Forward je súčasťou organizácie Girl Generation, to je konzorcium, Sú tam viaceré organizácie, aj Forward, a je to vlastne súčasť širšieho programu, ktorý začal v januári 2014 pod taktovkou Efa Dekonu, ktorý bol hlavným advokátom boja proti mrzačeniu pohľavných orgánov a to z celosvetového hľadiska. Táto organizácia funguje vo viacerých programoch, ktoré sa venujú tejto problematike a spolupracujú aj UNICEF, program UNFPA, spoločný program z, v oblasti FGM, to znamená mrza, boja proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Táto generácia, tento program je novým hnutím, ktoré môže nastoliť a túto problematiku a hľadať spoločné riešenia. Vychádzame zo skutočnosti, že vo viacerých krajinách, kde vlastne spolupracujeme, predovšetkým pokiaľ ide o Afriku, tie organizácie pracujú osamotene a nie je tu žiadna koordinácia práce, takže ako môžeme vyriešiť ten problém spoločne. Takisto sa snažíme prepojiť každú z týchto problematík ohľadne problematiky boja proti muzačeniu ženských orgánov. Jeden z tých problémov, ktorý je opomínaný, je spolupráca s mužmi. Muži a ich vyjadrenia v tejto problematike sú kľúčové, Ide tu o organizáciu Men Speak Out, máme partnerov aj v Holandsku, aj v Belgicku. Je dôležité mať tie vyjadrenia mužov v prospech našej veci a to, to zohráva strategickú úlohu v boji proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Spolupracujeme vo viacerých partnerstvách práve na úrovni školenia, spolupracujeme aj s Európskou poznatkovou platformou na to, aby profesionáli mali možnosť získavať informácie, aby sme mali prístup k štandardným informáciám, ktoré sa potom dajú neskôr využiť na, v oblasti viacerých európskych krajinách, predovšetkým v rámci tých organizácií, ktoré začínajú bojovať proti problémom mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Pozrieme sa na to, ako je to prepojené s ďalšími otázkami. Keď sa pozrieme na problematiku mrzačenia ženských orgánov, Vidíme, že to súvisí aj s nutenými detskými sobášmi, pretože v viacerých krajinách je to prepojené. V niektorých krajinách je to prepojené s nutenými sobášmi. Musíme si uvedomiť, že fistula a ďalšie prípady takisto vzýšli e, ako konsekvencie práve problému mrzačenia ženských orgánov. Na záver by som chcela povedať, že na to, aby sme riešili tento problém, musíme urgentne reagovať na niektoré konkrétne výzvy. Predtým sme nemali žiadne strategické smerovanie alebo dôkazy, že čo môže skutočne fungovať. Ako môžeme postupovať tak, aby sme to informácie získali? FGM nie je iba africkým problémom. Tento problém sa deje v Ázii, v Blízkom východe a musíme všetkých týchto globálnych predstaviteľov krajín, kde sa to deje, dať dokopy. Nemáme žiadne štandardy, máme zatiaľ limitovanú pomoc špecialistov. Ako teda môžeme zaznamenať pokrok v tejto oblasti bez nejakého koordinovaného prístupu sa nám to nepodarí. Preto by som chcela povedať, že na to, aby sme sa pohli dopredu, máme pocit, že musíme spolupracovať, pretože individuálne ten pokrok nezaznamenáme. Tu sa dostávam už ku koncu trochu pozitívne, hoci hovoríme o mrzačení ženských pohľadných orgánov, zaznamenávame postupné kroky a to je veľmi dobre.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 Thank you very much. It's been a pleasure talking to you. Ďakujem veľmi pekne. Bolo pre mňa veľkou radosťou porozprávať vám o mojej práci a ak máte nejaké otázky, rada zodpoviem. Thank you very much, Ms. Nana, especially for this. A veľmi pekne ďakujem najmä za tento dobrý koniec, pretože vždy je tu možnosť svet zmeniť. A teraz e, je tu komisia, nech sa páči, komisia, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Európska komisia začala konať v tejto oblasti e, porušovania ľudských a detských práv. Komisia vydala 213. oznámenie, ktoré sa týka tohto mrzačenia ženských pohľavných orgánov a tiež tu máme kľúčovú aktivitu, ktorý sa týka e, rodového násilia a ochrany obeti. My máme 5 prioritných oblastí, na ktoré sa zameriavame. Prvá je zlepšenie vedomosti a zbieranie údajov, prevencia, ochrana, trestanie a prenasledovanie a potom odstránenie tohto mrzačenia. Teraz by som sa chcela zamerať na zber údajov a znalostí, pretože to je podľa nás mimoriadne dôležité. Odhady ukazujú, že asi 200 miliónov žien a dievčat, ktoré boli obeťami takéhoto mrzačenia. Niekoľko miliónov len v Európskej únii, ale zatiaľ nemáme oficiálne údaje, ktoré by nám umožnili merať rozsah tohto fenoménu. A preto je veľmi ťažké odhadnúť rizikové skupiny týchto dievčat a žien, Ehm, mnohé z nich sú vystrašené a preto je veľmi ťažké zbierať tieto údaje, ale pre komisiu je to prioritou. Vy ste hovorili aj o rodovej rovnosti a o tejto štúdii, kde je potrebné odhadnúť počty dievčat, ktoré sú v tých rizikových skupinách a v budúcich rokoch, budúci rok budeme mať ďalších 5 európskych štátov, ktorí poskytnú analýzu No a potom tu máme štúdiu prevalencie, ktorú urobila Ženevská univerzita, ktorá vytvorila aj metodológiu prevalencie, ktorá sa uplatňuje v členských štátoch. Na základe tohto oznámenia sa veľmi zameriavame na prevenciu, pretože je mimoriadne dôležité dosiahnuť sociálne zmeny, trvalo udržateľné sociálne zmeny a preto spúšťame aj národné kampáne a mimovládne organizácie, ako aj rôzne projekty sa zameriavajú na to priamo v teréne. A čo by sme chceli počiarknúť je, eh, že pilotný projekt Európskeho parlamentu ktorý bude veľmi dôležitým nástrojom pre odborníkov, ktorí sa zameriavajú na prípadné obete, na obete, ale aj na e, učiteľov, príslušníkov polície, vychovávateľov a už máme také e, prvé indikácie. Tento projekt beží už dva roky a toto je pilotný projekt Európskeho parlamentu, ktorý my veľmi vítame. Pokiaľ ide o trestanie, možno by som chcela poukázať na publikovaný dokument, ktorý bol ktorý vydali súdne dvory ku konkrétnym prípadom, ktoré sa riešili na súdoch v ohľadne mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Takže z toho sa tiež možno poučiť. Potom je tu medzinárodná ochrana. Tu by som chcela poukázať na azylové postupy, kde sme tiež obdržali určitú podporu, podporu týmto ohrozeným ženám, aby tieto e, sa dozvedeli aspoň o minimálnych štandardoch a aby bolo jasné, že Európska únia sa v tretich krajinách na to zameriava v rámci politického dialogu a tiež poskytujeme školenia e, jednotlivým službám, orgánom, a ľuďom, ktorí sa tým zaoberajú. Takže to sú také najdôležitejšie akcie, ktoré sme spustili. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. E, ďakujem veľmi pekne. No a teraz nech sa páči, e, je teraz na čase, je čas pre vás, keď sa chcete prihlásiť do tejto diskusie. Či už máte otázky alebo nejaké pripomienky. Pani Vudy, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ja som veľmi rada, že ste spomenuli Bristol, a pretože to je jeden z týchto projektov a vy ste sa k tomu vyjadrili. To je naozaj vynikajúca práca, ktorá tam prebieha. Je to naozaj vynikajúca práca, ale mám niekoľko otázok. Jedna otázka, keď hovoríme o tých osobách, ktoré boli do toho zainteresované v Bristole, možno, že by sme mohli vybrať e, z toho e, cestovanie, respektíve tie vzorce, ako cestujú, ako, ako tieto ženy s dievčatami cestujú. A myslím, neviem, či ste sa na to konkrétne zamerali. A potom, či sú tu nejaké oblasti, kde by sme mohli zakročiť a kde by sme mohli pracovať. A tiež, čo ste povedali o prenasledovaní, trestaní, respektíve o tých zákonoch, ktoré tu platia. Aj keď možno, že sa to neuplatňuje úplne e, správne, ale vôbec už tá možnosť, že táto možnosť tu existuje, že môže prísť k spravodlivému trestu a to je veľmi dôležité aj to, čo povedala práve komisia o ako by e, toto trestanie e, malo fungovať, e, kto a ako by mal byť trestaný. No a potom taká základná otázka je, môžeme urobiť viac, alebo čo naviac by sme mohli ešte urobiť. Veľmi pekne ďakujem. Poprosím nášho hostia, aby odpovedala. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pokiaľ ide o to cestovanie, o tom chcem hovoriť, najmä teraz, keď sa blíži leto, je to veľmi dôležité, aby sme o tom diskutovali, aby sme sa na to zamerali. E, bola tu letná kampaň v Bristole, bola som prítomná pritom. A čo musíme urobiť vždy znova a znova, keď títo ľudia cestujú, tak musí diskutovať s ošetrovateľkami, s lekármi, so všeobecnými lekármi. E, týka sa to predovšetkým všeobecných lekárov a týka sa to aj miestnych samozpráv, e, pretože tu už prebiehajú takéto školenia, ale niekedy e, sú tieto školenia ale naozaj ojedinele a preto sa musíme na to viac zamerať. A potom ďalšia záležitosť, ktorú musíme urobiť, pokiaľ ide o toto cestovanie, e, tieto komunity musíme do toho viac zainteresovať. Musíme mať aj také komunitné kampane práve teraz pred letom. A boli tu aj odporúčania, a tento výbor Spojeného kráľovstva sa tomu ešte nevenoval. Takže musíme sa na to zamerať a musíme e, tieto komunity na to upozorniť. To sa stáva stále dôležitejším. No a potom, potom pokiaľ ide o trestné stíhanie, Áno, najmä tých, ktorých sa to týka v rámci zákona. My vieme, že zákon existuje a musíme ho uplatňovať. A opäť je veľmi dôležité, aby sme demonstrovali, že tieto komunity, tieto zákony aj pochopia, že pochopia dopady týchto zákonov a ich uplatňovanie. Napríklad mali sme prípad aj v Bristole, kde žena unikla trestnému stíhaniu. Takže aj tá komunita to musí pochopiť o čo tu ide, ale my si jasne uvedomujeme, že v Spojenom kráľovstve ehm, bolo trestné stíhanie takejto rodiny, ktorá vykonala takéto mrzačenie pohľavných orgánov, ale my musíme aj tieto komunity posmeliť v tom, aby o tom vedeli a musíme ich informovať. Takže Trestné stíhanie je len jedna z veľkého množstva stratégií a tu musíme uplatňovať aj s preventívnymi opatreniami. Musíme pracovať v školách na úrovni komunít, ale musíme aj tie pôvodné komunity do toho zainteresovať No a pokiaľ ide o financovanie, to je prepojené len na Európu, nie je to prepojené na Afriku a ako to prepojiť na Afriku, aby sme ich dostatočne podporili aj v Afrike, pretože ak niekto pôjde späť do Afriky, je veľmi ťažké vysledovať tieto národné no, organizácie. To je naozaj veľmi komplikované, pretože keď pracujeme len v Európe, to problém nevyrieši. Musíme zakomponovať a zainteresovať aj parlamenty v Afrike, aby tam bol lepší politický dialog, aby sa o tom diskutovalo do hĺbky a viac. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pani Girling sa hlási o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste zavítali medzi nás a je to naozaj mimoriadne zaujímavé. Táto prezentácia, aj tie obrázky, naozaj to bolo hrozné a názorné. Takže naozaj by sme mali začať svoju prácu na školách od určitého veku A ja by som sa chcela opýtať niekoľko otázok, najmä pokiaľ ide o trestné stíhanie. Aj k tomu sa chcem vyjadriť. Vieme, že niektoré členské štáty majú vysokú úroveň trestného stíhania v týchto prípadoch. A pretože vždy je tu jeden konkrétny okruh alebo konkrétna oblasť, takže na tú sa zameriavajú a myslím si, že už sme vykonali hodný kus práce. Máme 15 členských štátov, ktoré už majú plány na boj proti mrzačeniu um, týchto pohlavných orgánov. Máme 10 členských štátov, ktorí sa, um, ktorí k tomuto majú zákony, um, poskytujú azyl, ale samozrejme v niektorých členských štátoch to ešte neexistuje a ja vás v plnej miere podporujem, pokiaľ ide o ten dosah na Afriku. Um, to, čo robíme tu v rámci našich členských štátoch, musíme rozšíriť aj na Afriku. Takže, pokiaľ ide o trestné stíhanie, k tomu mám otázku Dá sa to niekedy až nevhodné, aby sme trestali rodičov. Pretože toto sú veľmi citlivé kultúrne záležitosti. Myslíte si, že ak by sme zahájili viacero trestných stíhaní tých, ktorí to robia, toto mrzačenie, či už sú to rodičia alebo nie, či by to bolo nápomocné, či by sme dosiahli viac, ak by sme mali zákon na to, aby sme ich mohli e, trestne stíhať. A niekedy ten zákon máme, ale ho neuplatňujeme, takže z toho mám trošku obavy, či práve toto trestné stíhanie nemôže byť kontraproduktívne pretože môže prísť k kultúrnym nedorozumeniam. Je to citlivá otázka. Ďakujem veľmi pekne. Ak by ste súhlasili, ja si myslím, že by bolo lepšie, keby sme si vypočuli naraz viacero otázok a potom náš host odpovie spoločne. Pani Záborská. A ja chcem veľmi pekne poďakovať eh, za vaše uvedenie tejto témy. Ja som v Európskom A ďakujem veľmi pekne za uvedenie témy. Som v Európskom parlamente tretie volebné obdobie a Prvý takýto hearing, prvú takúto diskusiu som počula v roku 2006. Je to 10 rokov, čo aj na pôde Európskeho parlamentu hovoríme o tejto problematike, hovoríme o nebezpečenstva, hovoríme o, o porušovaní ľudskej dôstojnosti, hovoríme o diskriminácii. A ja by som sa chcela spýtať, ako dlho sa vy angažujete e, v boji proti mrzačeniu ženských e, pohlavných orgánov a či vidíte nejakú dynamiku, pretože teraz hovoríme o 200 miliónoch e, žien, Určite sa nedá presne povedať, koľko ich je za rok, ale ako, ako sa vám zdá, ako vidíte tendenciu, či tie aktivity, ktoré sa robia, či už na území Európskej únie alebo v e, Afrike, v Ázii, e, prinášajú svoje, e, svoje výsledky. A druhá vec, myslím, že mimovládne organizácie robia veľa, ale kto musí robiť viac a zobrať zodpovednosť sú politici. Politici musia, musia vytvoriť legislatívne prostredie, aby e, sa predchádzalo e, mrzačeniu e, pohlavných orgánov. A myslím, že v legislatíve, či už preventívnej, alebo tej, tej trestajúcej, sú určite veľké medzery. Ja chcem oceniť tú vašu aktivitu, aby sa do boja proti mrzačeniu zapojili muži pretože to vidím ako, ako veľmi dobrý, dobrý krok, ale rovnako otvorene by mali hovoriť aj politici. A malo by to mať aj svoje legislatívne dôsledky. Ďakujem vám pekne. Thank you very much. And now it's time for Ms. Jiménez Becerril. Tiene el micrófono. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Oh, sorry, sorry, sorry. No, but it is for me when somebody else speaks. Okay. Bueno, hablar en español. Eh, usted primero agradece. Dobre, takže budem hovoriť španielsky. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Ja som tu už druhé volebné obdobie. A tiež som sa hneď od počiatku zasadzovala e, v oblasti tejto tematiky a pre mňa je to naozaj až taký koníček najmä pokiaľ ide o toto násilie, o rodové násilie a k tomu naozaj patrí aj mrzačenie pohlavných orgánov a nútené sobáše. A čo ste povedali, je veľmi dôležité, že musíme robiť veľmi veľa ešte v Európe, ale čo je dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme spolupracovali s tými krajinami pôvodu, s tými pôvodnými komunitami a to je práve v tejto súvislosti veľmi dôležité. Na to musíme ešte viac poukázať. Ja som bola aj vo výbore pre spoluprácu DV a Bola som aj v delegácii AKP, tam sme spolupracovali a tam išlo práve aj o spoluprácu s africkými krajinami. Máme stretnutie aj na budúci týždeň s Namíbiou a pri týchto stretnutiach je to tak, že na parlamentárnej úrovni sa snažíme viesť dialog Tiež vypracúvame správy potom sa o tom hlasuje. Ja som bola prítomná na niekoľkých takýchto stretnutiach a musím povedať, že zo strany mužov to nie je vždy vnímané veľmi pozitívne, skôr sú zdráhavejší, keď sa majú k tejto téme vyjadrovať. Vy ste hovorili aj o nástrojoch možnej zmeny o spolupráci. Spomína sa to aj v súvislosti s rodovým násilím, ale máme aj mnoho európskych prípadov, tých nie je však až tak veľa, keď to porovnáme na druhej strane však musíme získať väčšiu podporu tu, na mieste, ale aj v Afrike musíme ženy viac podporovať. A musíme spolupracovať aj s tými ľuďmi, ktorí sa tým zaoberajú. Musíme mm, musíme robiť osvetu pre tých, ktorí prichádzajú sem, aby keď sa vracajú, šírili osvetu ďalej. Musíme sa podrobnejšie pozrieť aj na štatistiky. Mohli by sme poukázať na to, aké štatistiky existujú a ako veci zmeniť. Najdôležitejšie, avšak najťažšie je zmeniť mentalitu, kultúru nie len mužov, ale aj tých žien samotných. Pretože eh, v tej spoločnosti je to tak, že tie ženy sú menej atraktívne, ak si takýto zákrok nenechajú urobiť. A to musíme zmeniť. A toto je ešte stále veľmi komplikované. To konštatujeme už teraz a musíme začať pracovať na tom už tu. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, takže je tu veľmi veľa otázok, všetky sú veľmi zaujímavé. Takže prosím, keby ste zodpovedali teraz na toto kolo otázok. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, najmä pokiaľ ide o to trestné stíhanie a trestné stíhanie rodičov. Ja si myslím, že my sme zaznamenali aj v Afrike trestné stíhanie, mali sme trestné stíhanie aj rodičov v Afrike a keď budete hovoriť s tými komunitami, tak tí vám povedia, že to trestné stíhanie môže byť e, e, urobené len vtedy, keď je tu adekvátna podpora tej komunity, keď je tam dostatočná osveta. Musíme si to uvedomiť, e, teda keď sa rozprávame s tou komunitou, keď hovoríme k tej komunite. To musí byť adekvátne, pretože keď prišlo k trestnému stíhaniu a tieto komunity e, boli už e, poučené, tak vtedy povedia, že áno, to trestné stíhanie je potrebné. E, áno, ale máme aj problematické prípady, ale v tých prípadoch, kde máme dôkaz, tam si e, väčšina našich organizácií myslí, že je tu možnosť trestného stíhania, je to potrebné robiť. Ale zároveň musíme si uvedomiť aj dôsledky stíhania na tieto rodiny, kedy tieto deti a dievčatá musia svedčiť voči svojim rodičom. Takže aby sme k tomuto e, pristupovali veľmi citlivo, aby sme nerozbili a nenarušili tieto rodiny. My sme o tomto, na tomto pracovali, teda koľko pracujem v tejto oblasti? Ja pracujem v tejto oblasti 30 rokov. 30 e, rokov sa tým zaoberám a pomaly, pomaly sa to dostáva na program dňa a len za posledných 5 rokov som zaznamenala strategickejší prístup pretože čo sme zaznamenali, veľa ľudí povedali, mňa sa to netýka, to je to isté ako ostatné násilie a naozaj toto je, nejak, toto je, toto je iná oblasť, iná oblasť ochranných opatrení a tí ľudia sa tým nechcú zaoberať. Čiže musíme si povedať, že toto mrzačenie ženských pohľavných orgánov je také isté ako iné násilie, iné zneužívanie a ako výsledok toho je, že naši politici sa tým začínajú zaoberať. Takže E, som si všimla, že tu prišlo naozaj k zmene a táto zmena sa zaklada na tom, že stále viac ľudí sa touto problematikou zaoberá, mladí ľudia sa zviditeľňujú, e, vstupujú do činnosti, konajú, e, robia v tejto oblasti a videli sme práve tú zmenu aj v tom, že sa tým zaoberajú aj muži. A doteraz sme tu nemali mužské hlasy a teraz získavame stále viac aj mužských hlasov, aj otcovia sa tým zaoberajú, dozvedeli sa o tom a venujú sa tomu. Takže potrebujeme naozaj aj viacej lídrov na našej strane. Ale k tej zmene už prišlo, pozorujeme ju a tá zmena prichádza v rozličných stupňoch. Ľudia sú stále viac informovaní a potom sú aj schopní a ochotní o tom hovoriť a zavádzať zmeny. Ľudia musia využiť aj príležitosti, aby prišlo k tejto zmene. A či to prináša ovocie? Áno. Moja práca začína prinášať ovocie. Áno, prišlo k poklesu e, takéhoto mrzáčenia a aj tá prevalencia sa znižuje napríklad v Ega, Egypte, kde ich bolo najviac takýchto prípadov sa e, tieto e, počet prípadov e, klesol z 97 na 91, čiže také krajiny ako napríklad Kenia z 30 to pokleslo na 20 Naozaj sme zmenu zaznamenali, zmenu vidíme najmä medzi mladými dievčatami, ktoré sú mladšie ako 15 rokov. Tu dochádza k zmenám a tieto mladé dievčatá už sa nepodrobujú tejto obriezke. E, takže my musíme ľuďom klásť otázky a nevždy vám povedia pravdu, e, či prišlo k zmrzačeniu alebo nie. Takže je tu uh, naozaj snaha, musíme vyvinúť snahu na zber údajov, aby sme mali presnejšie odhady a tiež sme spustili štúdiu, na základe ktorej sme e, videli, ako lepšie odhadnúť e, riziko a prevalenciu a ako mm, pracovať v rámci medzinárodnej spolupráce, pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohľavných orgánov. Bola tu výzva, výzva, ktorá sa zamerala na AKP a zamerali sme sa aj na e, štúdie v Európe, v Afrike a venujeme sa tejto problematiky. Tiež tu máme nástroje, ktoré sú stanovené v Mapuckom protokole. Ako zabezpečiť, že tieto nástroje sa budú využívať? A naozaj tu máme aj trvalo udržateľné rozvojové ciele, takže týmto záležitostiam sa venujeme. Vidíme, že je tu príležitosť na zmenu a je tu však stále viac príležitostí, kde ešte môžeme konať. A ja som sa na to zamerala v Spojenom kráľovstve, kde pred dvoma rokmi sme mali k tomu konferenciu a to naozaj získalo globálny záujem a aj politici sa tam zišli, ale aj agentúry, spoločnosti a výsledkom tohto samitu bola zmena. Zmena v diskusiách, viacej akcií, naozaj zvyšovanie povedomia v týchto oblastiach. V mojej práce sme videli aj naozaj viditeľnú prácu v krajinách ako Gambia, kde o tom vôbec nechceli eh, rozprávať a aj prezident povedal, že toto vykonával, toto FGM. Takže pred dvoma rokmi v Gambii niekto povedal, že keď toto môže povedať eh, prezident, keď prezident povie, že musíme proti tomu bojovať, tak eh, musíme vynakladať väčšiu snahu, musíme sa tomu venovať. Aj napríklad v Tanzánii sme pracovali, aj tam sme videli jasnú zmenu medzi politikmi a lídrami a videli sme aj, že vláda sa tým zaoberá, takže je mi jasné, že k zmene prišlo. Je síce pomalá, ale vidím, že musíme si vážiť aj tejto drobnej zmeny. A možno, že mnohé z týchto zmien, nechcem byť príliš pesimistická, a myslím si, že v, práve v tomto prípade mrzačenia ženských pohľavných orgánov toto sa e, konalo tisícročia a ľudia naozaj len zdráhavo pristupovali k týmto zmenám, ale bolo tu veľa hlasov. Máme viac ako 30 organizácií, ktoré v tejto oblasti pracujú, takže Stále viac a viac ľudí sa v tejto oblasti angažuje, aj politici, stále viac ľudí o tom hovorím a myslím si, že už sa uberáme správnym smerom a čím viac ľudí získame, čím viac získame aj seba dôvery, diskutovať o týchto záležitostiach ako súčasť rodovej rovnosti a práv žien a iných foriem násilia tá, čím viac sa budeme tým, tomu venovať, tým viac pokroku dosiahneme. Thank you very much, Ms. Nana Otuo Yorte. It has... Ďakujeme veľmi e, pekne. Bolo nám veľkým e, potešením, že ste medzi nás dnes prišli. E, bola to naozaj veľmi zaujímavá výmena názorov. Obdržali sme veľa zaujímavých informácií a myslím si, že E, e, to najdôležitejšie je, že ste nám e, dali väčšiu nádej, pretože sa pokračuje v operácii, ste v kontakte s ľuďmi, ktorí pracujú v tejto oblasti nielen tu, ale aj v Afrike, a aj pokiaľ ide o otázku väčšieho zapojenia mužov. To sú všetko pozitívne informácie, takže ďakujem ešte raz tento výbor a, a parlament e, stojí za vami a môžete e, s nami kedykoľvek počítať. Ďakujem pekne. Okay, so we are going to continue with uh, our... Budeme pokračovať uh, v našom dnešnom programe. Nasledujúcim bodom programu je bod, ako môže spoločná poľnohospodárska politika zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckých oblastiach. E, máme tu pani spravodajkyňu Elizabeth Köstinger. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Mala som e, tu možnosť zaoberať sa touto témou e, v rámci nášho e, stanoviska, ako teda môžeme vylepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckých oblastiach nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky. Samozrejme, že sa osobitne zameriavam na situáciu žien na farmárky a situáciu žien vo vidieckej oblasti. Toto je dôležitá problematika, najmä aj z pohľadu trvalo udržateľného vývoja vidieka. V Európe v priemere 28 poľnohospodárskych podnikov vedú ženy. V niektorých členských štátoch majú podiel až do 50 Tieto spoločnosti sú aj v Európe väčšinou malé e, či stredne veľké e, podniky e, s nejakými 5 až 8 hektármi, ktoré riadia ženy. Menej než 50 podiel žien vo vidieckých oblastiach. Každopádne podiel žien zamestnaných vôbec je len 37 percentný. Kto sa teda zasadzuje za rovnaké šance dokonca pre e, ženy e, musí e, tieto sa snažiť aj podporiť viacerými opatreniami. A existujúce ustanovenia SPP tu už ponúkajú určité odstupňované možnosti. Máme tematické dielčie programy na podporu e, výlučne e, žien, e, transfer poznatkov a vedomostí, rôzno poradenské služby, podporu investícií, samozrejme aj pre ženy, aj pre mužov sú k dispozícii. Ďalšie sprievodné opatrenia, základné služby služby, pokiaľ ide o eh, obnovu opätovnú vidieka a mm, rôzne eh, eh, klastre a siete. Takže toto sú existujúce opatrenia, ktoré e, sú združené v e, Fonde pre vidiecký e, rozvoj. Sú to skutočne veľmi úspešné programy, dvor auditorov a ďalšie inštitúcie pravidelne samozrejme kontrolujú, ako sa využívajú prostriedky a môžeme samozrejme prispieť našim príspevkom k tomu, aby tieto finančné prostriedky boli čerpané e, v súlade s pravidlami. Ehm, ide tam o optimálnu podporu žien a v tomto zmysle e, sa musíme zamerať najmä na inovatívne a sociálne inovatívne koncepcie. Z toho profitujú ženy napríklad z diverzifikačných opatrení v, e, vo farmáckých rodinách z Rakúska, z domu. Tu máme tiež veľa úspešných projektov, o ktorých môžeme hovoriť napríklad priamy predaj, kde ženy preberajú najmä e, túto oblasť marketingu a predaja, kde e, dochádza k predaju priamo z farmy, aby e, sa vylúčil podiel sprostredkovateľa. Alebo ako príklad možno uviesť aj dovolenky na poľnohospodárskom dvore, kde vlastne E, môžu mm, dovolenkári e, sa ubytovať e, na poľnohospodárskom dvore, na farme, najmä deti sú tam silne zapojené. Alebo nová koncepcia zelené podniky, kde sa ponúkajú v rámci opatrovateľských služieb práve tieto opatrovateľské služby na vidieku No, Často ide aj o ženy, ktoré sa vydali do e, takýchto poľnospodárskych rodín a tam majú možnosť sa e, realizovať e, na farme a je to pre farmu aj ďalší zdroj príjmov. Ťažisko poradenstva pre ženy na vidieku o možnostiach podpory, o Mm, poradenstve, teda poradenstvo o rôznych iniciatívach, o zosietení rôznych ženských organizácií pôsobiacich v e, tejto oblasti je predmetom môjho návrhu. Myslím, že ešte tu máme e, nejaké šance a máme tu čo to e, viac ponúknuť. Niektoré body nemôžem spomenúť vzhľadom na krátkosť času, ale ide najmä o zlepšenie zlepšenie kvality a prístupnosti e, k e, službám, čo na vidieku nie je vždy ideálne a e, je komplikované zosúľadiť pracovný a súkromný skromný e, život na e, vidieku. V EU e programe sme sa už tu dostali na maximum, čo sa týka vôbec tých administratívnych záťaží, ktoré je potrebné absolvovať. Každopádne teším sa na názory kolegyň a kolegov vo výbore. Samozrejme zakomponujem vaše nápady. Vidieť považujem za priestor budúcnosti. Musíme sa ním aktívne zaoberať, aby ženy aj muži zostali na vidieku bývať a aby tam mali dobrú budúcnosť. A ako som povedala, z môjho pohľadu tam ženy zohrávajú dôležitú úlohu. Ďakujem. Thank you very much. Now is... Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo tieňovej spravodajkyni, aby sa vyjadrila k správe za SAD. Tu nikoho nemáme, ale e, jeden z asistentov v mene SAD sa vyjadri. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som prečítala stanovisko pani Jotovej, je tieňovou spravodajkyňou e, za SAD. E, stanovisko. Stanovisko nášho výboru k tejto téme bude mať veľký dopad, keď hovorím o špecifickom štatúte žien, ktoré pracujú v tejto oblasti. Pokiaľ ide druhý pilier CAP, musíme e, trvať na tom, aby sme tu mali rodový prístup, ktorý zabezpečí rozvoj SPP vo viacerých oblastiach. Myslím si, že je o korporátne fondy, ktoré využívajú viac financií v rámci toho druhého pilieru v porovnaní s majiteľkami fariem. Sociálna štruktúra je takisto veľmi dôležitá, viac než, viac než dôležitá a v tejto štruktúre vlastne vnímame aj rozvoj zariadení pre deti ako školy a medicínske zariadenia, ktoré budú dôležité na to, aby sme našli tú vyváženosť medzi profesijným životom, zamestnaním a starostlivosťou o rodinu. Potrebujeme špecifické finančné zdroje na to, aby sme sa vyhli vyľudňovaniu a sníženiu populácie v vidieckých a poľnohospodárských oblastiach a vlastne ženy majú zohrať túto kľúčovú oblasť na to, aby sa to všetko dosiahlo. A našou úlohou je, aby sme im poskytli potrebné opatrenia a financie. Thank you very much. Now it's time for the representative of the ECR, Mr. Gericke. Dankeschön. Zunächst einmal danke ich der Kollegin Kösting. Ďakujem pani kolegyni Köstinger za toto stanovisko. Vidíme, že tu mladá žena hovorí z vlastnej skúsenosti a to je tak dobre. Dovolte mi doplniť niekoľko pripomienok na základe diskusí s farmárkami z Mecklenburska a Predpomoránska. Jeden bod, ktorý sa v návrhu nenachádza, je úloha matiek v poľnohospodárstve. Zlučiteľnosť rodiny a povolania, ochrana matiek a starostlivosť o deti vo vidieckých oblastiach e, majú vysokú hodnotu a často je to problém. A preto by sme sa mali venovať aj tejto problematike. Ďalšia téma, e, zmena generácií, odovzdanie e, farmy. Farmy často vymierajú a tu tiež je veľmi dôležitá ženská perspektíva. S tým je spojená aj ďalšia skutočnosť. Ženy sú prakticky nedostatkovým tovarom v poľnohospodárstve, keď to tak môžem povedať. E, muži e, dominujú v tých líderských e, pozíciách. V Nemecku len 8 okolo 300 tisíc poľnohospodárských podnikov vedú ženy. Väčšinu z nich, 64 25 tisíc e, teda, e, ženských vedúcich pracovníkov, ale len na polovičný úvezok. Pokiaľ ide o mladé e, vedecké rodiny, podľa mota farmár hľadá ženu, Mm, všetky tieto veci sa nedajú e, zákonne, legislatívne vyriešiť, ale mali by sme si ich uvedomiť ako skutočný existujúci problém. Ďalší e, problém, ďalšia téma, e, bezpečnosť zamestnania. Aktuálne diskusie ohľadne mlieka nám ukazujú, že to, čo, čím prispievajú poľnohospodári, si musíme viac vážiť, viac to uznať. Zaslúžia si poľnohospodári férové ceny a zaslúžia si naše uznanie podobne. Toto všetko doplním v rámci pozmeňovacích návrhov k tomuto stanovisku a teším sa na dobrú spoluprácu v zmysle e, a v prospech našich e, poľnohospodárok a poľnohospodárov. Ďakujem. Thank you very much. Now it's time for the Greens IFA Shadow Rapporteur, who is uh, myself. And Well, thank you very much for the for rapporteur. I'm a member uh, of the Agri Committee. Tak teraz uh, dostanem slovo ja za zelených, takže to je veľmi dôležitý priestor, kde to prioritu pre našu politickú skupinu. Samozrejme, stanovisko spravodajcu je veľmi dobré. Máme tu obsahnutých veľa informácií a mysleli sme si, aspoň teda máme ten názor, že ide o veľmi zaujímavú, zaujímavú správu. A tie kľúčové otázky sú vlastne v tej správe obsiahnuté. Máme však niektoré návrhy a predložíme pozmeňujúce návrhy na to, aby sme sústredili na niektoré odlišné otázky. Takže prvá záležitosť sa týka toho, že aká je tá práca, ktorú ženy môžu zohrať alebo vy, vykonávať v týchto e, oblastiach vidieckých. To je takisto dôležité zadefinované už v rámci nášho prístupu, pretože si uvedomujeme, že skutočne v vidieckých oblastiach je veľa žien, avšak častokrát nie sú majiteľkami tých eh, polnospodárských celkov, či už ide o farmy, ale skutočne pracujú tam každý deň, pracujú rovnako na tej istej úrovni ako ženy. Takže ďalšia otázka. Myslíme si, že je absolútne dôležité zabezpečiť rovnaký prístup, pokiaľ ide o kvalitné služby v oblasti vzdelávania a medicínskej starostlivosti, tak pre ženy ako aj mužov. Spravodajkyňa sa sústredí na špecifické školenia, ale my hovoríme skôr o prístupe všeobecného vzdelávania. To je kľúčová otázka v tomto kontexte. Pre nás je takisto veľmi dôležité. je tu zažívam vlastne túto otázku bytostne, aby sme robili všetko preto, aby sme v tých oddialených, vzdialených oblastiach nemali nedostatkový prístup, pokiaľ ide o infraštruktúru. Hovoríme o verejnej doprave, hovoríme o zabezpečení dodávok energie, takisto hovoríme o internete. Ja napríklad žijem vo vedeckej oblasti a nemám dobré pripojenie internetu. Samozrejme, ide tu o networking, ide tu o výmenu informácií, ktoré sa jednoducho bez internetu nedajú zabezpečiť a firmy, ktoré dodávajú internetové pripojenie, sú tu na to, aby ho poskytovali všade. Nie len tam, kde majú z toho veľký zisk. Čo je pre nás dôležité? Pre výbory musíme rodový mainstreaming eh, dostať aj do rôznych fondov, predovšetkým rozvojový fond a druhého pilieru SPP. Myslíme si, že táto otázka rodového mainstreamu nie je dobre ukotvená alebo reflektovaná v tomto druhom pilieri. Takže budeme mať viaceré pripomienky a návrhy a sme presvedčení, že budeme môcť spolupracovať Avšak na úvod sa tešíme, že tu je práca, ktorú odviedla spravodajkyňa a si, že táto správa je veľmi potrebná a dôležitá, pretože je tu skutočne veľmi veľa žien, ktoré žijú v vedeckom priestore, nie vo veľmi dobrých podmienkach a pre nás je dôležité, aby sme preukázali, že ženy spolupracujú nielen s mužmi, ale aj ako nezávislí, e, nezávislí jednotlivci. Takže budeme spolupracovať, pokiaľ ide o prípravu znenia finálneho textu. Ďakujem. And so it's the time for the rapporteur. A teraz dostane slovo spravodajkyňa, aby na záver sa mohla vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za príspevky. Myslím, že tu boli viaceré veľmi dôležité záležitosti spomenuté Avšak chcela by som poukázať na to, že vlastne pokiaľ ide o tie záväzky, ktoré máme, musíme to vnímať v kontexte SPP, ak by sa situácia dala zlepšiť. Viaceré z tých problémov, ktoré tu boli spomenuté, sdielam. Predovšetkým pokiaľ ide o ochranu matiek, a pokiaľ ide aj o tú neviditeľnú prácu, ktorú, tzv. neviditeľnú, ktorú vykonávajú. To sa týka aj sociálnych pravidel, ktoré sú vlastne stanovené v členských štátoch, to znamená sociálna politika to zohráva kľúčovú úlohu, predovšetkým keď sa pozrieme na počet tých eh, vedúcich pracovníčok vo firmách, vidíme, že ten podiel týchto vedúcich pracovníčok je možno v niektorých krajinách vyšší, predovšetkým pokiaľ ide o malé podniky, pretože muži jednoducho pracujú niekedy v iných oblastiach a vlastne ženy prevezmú túto ich úlohu a kolega vlastne pokázal na tú otázku zlučiteľnosti materstva a vedenia podnikov. Myslím, že to funguje vo viacerých podnikoch veľmi dobre, pretože vlastne častokrát aj tá staršia generácia na polnospodárských podnikoch býva spolu s mladou rodinou a je vlastne samozrejme, že sa starajú o deti. Takže vidíme tu viaceré aspekty, ktoré v probléme tejto analýzy, analýze tohto problému zdieľam, ale nie je to automaticky vlastne súčasťou toho fondu LR pre vidiecký rozvoj, ale myslím si, že je to veľmi dôležité. Äh, Gender Mainstreaming jetzt wirklich dann auch um, zur Verbesserung uh, in der Praxis uh, führt. Uh, sei... Môže sa zlepšiť tá situácia samozrejme, ale myslím, že o tom budeme ešte hovoriť, treba to zapracovať, čo je vlastne vo všeobecnosti tá úloha ženy vo vidieckom priestore, čo môže jej budúcnosť zlepšiť, vylepšiť. Myslím, že sú tu určité prelinania, ktoré treba vnímať pozitívne a ktoré samozrejme v mojom stanovisku budem reflektovať. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne. Ako istotne viete, e, lehota je 30. maja, pokiaľ je pozmeňujúci návrh, ešte stále máme 6 dní k dispozícii a hlasovanie vo výbore FAM bude 11. a 12. júla. Okay now it's, uh, it's time for the next point, which is the presentation of the statement about creating labor. Ďalší bod je prezentácia, prezentácia ďalšieho bodu. Ide o vytvorenie pracovného trhu a podmienky pre lepšiu, lepšie zlúčenie pracovného života.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 dostal na predsednícku stoličku. Prechádzame k ďalšiemu bodu prezentácia štúdiu, pokiaľ ide o podmienky pracovného trhu, ktoré majú viesť k lepšiemu zosúľadeniu pracovného a súkromného života. Mali sme tu už prezentovaný návrh a teraz nám pán doktor, pani doktorka Dabaki prednesie túto štúdiu. Nech sa páči. Ďakujem, som skutočne rada, že som medzi vami, že môžem hovoriť o niektorých z tých nedôležitých dôležitých témach. Ide tu predovšetkým o tú vyváženú súkromného pracovného života a budem hovoriť o viacerých druhoch dovoleniek. Takže ja som sa snažila pozrieť si tú štúdiu, ktorú ste dostali k dispozícii. Obsahuje veľmi veľa informácií vzhľadom na ten čas, ktorý máme k dispozícii, ale budem sa sústrediť hlavne na tie dôležité veci. A dúfam, že vás nebudem príliš zavalovať detailami. Takže čo tu vidíme? Vidíme, že všetky tieto aspekty ľudského života sa týkajú dvoch dimenzií. Dimenzie času, ktorý je k dispozícii mužo, pre mužov a ženy. Takže v rámci tejto vyváženosti, čo vnímame v rámci tejto vyváženosti? Schopnosť kombinovať dve sféry, verejnú a súkromnú. Nebudem využívať termín eh, eh, reconciliation, zosúladenie, pretože častokrát nemáme rodinu v tom tradičnom duchu, to znamená deti, a častokrát predsa len aj pre tieto rodiny, kde je vlastne matka samochovateľka a deti, sa musia uplatniť takisto tieto podmienky. To znamená, musí byť zabezpečené to, aby rodičia mali možnosť sa starať aj pri pracovných povinnostiach o svoje deti, a ak nie je tu takáto vyváženosť medzi prácou a, život, a súkromným životom, tak vlastne sú tu efekty, kde vlastne tie hranice medzi týmito tromi sférami sa začnú prelínať. A to vedie k zlým výkonom v práci, k stresu, má to takisto dopad aj na vzťah a samozrejme aj na duševné a fyzické zdravie. Takže to je ďalší problém. Je to problém, ktorý sa týka časových časového zvládania, to znamená ten hektický život a životný štýl a ten pocit, že sme pod neustálým tlakom. V rámci tej štúdie som sa snažila sústrediť na socioekonomické, ukazovatele, ktoré vedú k takýmto konfliktom medzi prácou a súkromným životom. Organizácia času, platenej práce a neplatenej domácej práce, ako aj voľného času a rodových dimenzií. To sú všetko témy, ktoré som sa venovala. Úloha politik vo vzťahu k konfliktom medzi pracovnou a súkromnou sférou a ako dosiahnuť tú vyváženosť, to je všetko, na čo som sa sústredila. Takže v rámci tohto kontextu sa budem sústrediť na tri aspekty Európsku stratégiu 2020, ktorá chce do roku 2020 eradikovať, vykoreniť chudobu. Zdá sa, že to je nedosažiteľný cieľ vzhľadom na podmienky finančnej krízy a vedie to k tomu tá kríza, že máme 8,6 milióna ľudí, ktorí žijú v chudobe v Európskej únii viac ako predtým Máme 75 populácie vo veku 20 až 64 rokov, ktorí sa snažia nájsť zamestnanosť. Viaceré členské štáty budú musieť nájsť spôsob, ako zvýšiť zamestnanosť alebo zamestnateľnosť žien. Je tu rastúce rozdiely medzi problémami, ktoré tu máme. Úspech zamestnateľov pre zamestnanosť závisia od uplatnenia jednotlivých opatrení, pokiaľ je zosúladenia pracovného súkromného života Ďalší ten fakt e, rovnosti, ten zasa zdôrazňuje potrebu vyváženosti pracovných príležitostí pre ženy a mužov členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide poskytovanie starostlivosti o deti a strategický záväzok ohľadne rodovej rovnosti pre obdobie 2016 až 2019. Tam sa sústredíme na rodovú rovnosť a tam sú viaceré oblasti. Obsahuje to napríklad zvýšenie účasti žien na pracovnom trhu, hospodárska nezávislosť medzi mužmi a ženami, rozdiely medzi pracovným a súkromným životom u žien, žien a mužov, rozdiely v platoch a boj proti chudobe žien. Teraz v stručnosti pohľad na socioekonomický kontext Európskej únii. Máme starnúcu populáciu, to súvisí aj s politikou zamestnania a účasťou žien na pracovnom trhu. Máme problematické e, problematickú zamestnateľnosť predovšetkým tých najzraniteľnejších e, skupín, to sa týka predovšetkým žien, takisto sú tu zmeny na pracovnom trhu, ktoré boli zvýšené ešte umocnené tou recesiou, ktoré navodili ten fenomén v nezamestnanosti, Takisto to viedlo k určitým formám zamestnanosti ako práca na polovičný úvezok a treba si uvedomiť, že ešte raz je to predovšetkým o Európska platforma boji proti sociálnej exklúzii, to je jedna z vlajkových ľudí v rámci stratégie Európa 2020 a umožňuje sústrediť sa predovšetkým na posilnenie teritoriálnej kohezie a pri zohľadnení sociálneho začlenenia žien na pracovný trh. Príjmame konkrétne kroky, pokiaľ ide o také fenomény ako aktívne starnutie a integráciu mladých ľudí na trh, ale týka sa to aj skupín ako postihnutých ľudí a ďalších. Viaceré organizácie odporúčajú konkrétne opatrenia, ktoré by podporili rodovú rovnosť a zabezpečili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o plat, medzi, ktorý sa líši medzi skupinami ako sú muži a ženy. Európsky sociálny fond podporuje situáciu pre zamestnateľosť žien. Ide tu o obdobie do roku 2007 až 2013, ktoré sme sledovali a tam sme videli veľké rozdiely vzhľadom na skutočnosť, kde sme sledovali to, že chudoba sa týka hlavne žien. Takže obdobie 2013 Európska komisia prijala balíček sociálnych investícií. Je to politický rámec, ktorý sa sústredí na zacielené sociálne politiky, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie zo strany členských štátov. Pokiaľ ide o tie vzory rodové vzory, ktoré tu máme v oblasti zamestnanosti, tak to vedie k zamestnateľskej segregácii, pokiaľ ide o pracovný čas. Muži a ženy sú zamestnávaní vo viacerých odvetviach priemyslu, sú tu viaceré druhy zmluv, sú tu takisto rozdiely v platoch a, je tu, a sú tu rozdiely, pokiaľ ide o čas, ktorý muži napríklad trávia v práci a e, porovnaní so ženami. A, sú to rozdiely, ktoré sú veľmi dôležité, ak sa napríklad pozrieme na sadzby dôchodkov. Takisto je tu segmentácia medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, to znamená z 20 zamestnaneckých skupín najväčšie množstvo žien, iba 5% prezentuje takúto rodovú vyrovnanosť. Predovšetkým pokiaľ ide o úradníkov a ďalšie odvetvia, predovšetkým pokiaľ ide o biznis sféru verejný sektor, sektor je veľmi dôležité si uvedomiť, že je dominovaný práve mužmi. Muži sú tu nad, nad rámec e, je tu nad, neporovnateľne viac mužov, keď to porovnáme so ženami. Pokiaľ ide o kvalitu zamestnan- zamestnaní, tak si musíme uvedomiť, že sú tu rozdiely medzi mužmi a ženami a vidíme, že sa to týka predovšetkým tých vyšších pozícií Avšak pokiaľ ide o rozdiely, tieto sú menej viditeľné v tých nižších sférach. Takisto pokiaľ ide o blahobyt, ten je viac zabezpečený pre mužov, je to, porov, je to vyššie porovnaní so ženami, ktoré vlastne vypadli z trhu práce kvôli materskej dovolenke. Treba si uvedomiť, že pracovný čas mužov počas týždňa je dlhší ako pracovný čas žien Muži častokrát pracujú aj dlhšie ako 48 hodín týždenne, ale týka sa to iba konkrétnych profesí, ako už kolegyňa uviedla. Treba povedať, že tá domáca práca žien, ktoré vykonáva nezaplatené, je v podstate neviditeľná. Musíme sa snažiť preto, aby sme znížili aj ten stres, ktorý sa v podstate pri snahe na túto vyváženosť e, dostaví musíme urobiť všetko preto, aby tu bolo viac voľného času preto aby, sa mo- aby mohlo dôjsť nejaké regenerácii. Treba sa snažiť nájsť riešenie tohto problému, avšak vidíme, že problém je komplexný a sú tu viaceré kritéria, sú tu sociálne stigmy a tak ďalej. Rečnička číta príliš rýchlo, netlmočiteľným spôsobom. Dôležitosť týchto rodinných nájde na tejto vyváženosti medzi rodinou a prácou v starnúcej populácii, teda tie riešenia sú veľmi dôležité, pretože všetko sa vlastne točí okolo otázky, ako definujeme, alebo aký je tu rozdiel medzi neplatenou prácou, ktorú nazývame starostlivosť o rodinu. Starostlivosť o rodinu je takou multidimenzionálnou problematikou. Bolo to definované viacerými spôsobmi, ktoré sa sústredia na viaceré aspekty. Starostlivosť je určitý druh práce a keď ten, ktorý poskytuje starostlivosť alebo ten, ktorý ju príjima, sú v rodinnom vzťahu ako rodičia a deti, alebo kedy takýto vzťah neexistuje, tak je to zamestnanie, ale stále je to iný druh a práce ako ostatné druhy platenej, platenej práce, pretože vždy je tu nejaký vzťah medzi tým, ktorý tento vzťah poskytuje a ten, ktorý ho príjma. A je tu aj sú tu aj iné náklady, ako finančné, sú to emočné e, náklady. A keď sa pozrieme na súčasný obrázok týchto nezrovnalostí medzi rodmi, vidíme tu, že túto starostlivosť poskytujú väčšinou ženy a muži odmietajú zúčastňovať sa na takejto práci. E, ak to nie je práca platená v roku 2013, muži e, pracovali 41 hodín, ženy 44 hodín týždenne, ale keď do toho za komponujeme aj mm, platenú prácu, tak teraz vtedy ten e, obrázok vyzerá úplne inak. Muži pracovali 53 e, e, muži a 65 ženy. A keď sa pozrieme aj na finančné, finančný objem, ten bol vyšší. A tiež tá, ten rozdiel medzi ženami a mužmi tam bol vysoký. Takže táto rodinná politika tu je základná politika, ktorá poskytuje starostlivosť rodinám a túto môžeme poskytovať priamo, nepriamo, podporou rodičom alebo nejakých dobropisov pre rodičov, materská, rodičovská dovolenka, a priame a nepriame dotácie pre služby a NGOčky a tak ďalej. A tie politiky, ktoré by mali zvýšiť zosúladenie pracovného a súkromného života, by mali zvýšiť aj možnosti pre ženy, ktoré ako prvé poskytujú túto starostlivosť. Mali by sme im uh, umožniť venovať sa platenej práci skôr ako tej neplatenej práci a tiež musia využívať svoju kariéru. Toto sa však stále viac komplikuje, keď muži sa tejto starostlivosti nezúčastňujú, takže je to naozaj veľmi zapeklitý problém, kde sú do toho zainteresované tieto rodiny, hospodárským ako aj nehospodárským spôsobom. Musíme sa pozrieť aj na hľadisko zamestnávateľov a firiem a tu sú e, uprednostňované e, také rodiny, ktoré nemajú deti a naozaj je to veľký konflikt. Napríklad e, žena musí rozdeliť svoju prácu medzi platené zamestnanie a medzi rodinu a potom je tu naozaj diskrepancia medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. A tiež e, sa e, potrebné je zamerať na rodovú rovnosť. Musia um, e, firmy poskytovať rodičom stimuly a to rozhodnutie, ktoré sa týka toho, či si niekto zoberie rodičovskú dovolenku alebo nie, to je rodinné rozhodnutie a keď tá kompenzácia potom príliš nízka, tak potom ten pár hm, bude e, uprednostňovať skrátenú rodičovskú dovolenku, ale ak náhrada mzdy bude adekvátna, tak sa potom rozhodnú pre túto rodičovskú dovolenku. Napríklad žena, ktorá poberá nižšiu mzdu, bude na tejto materskej dovolenke dlhšie. Avšak táto kompenzácia je veľmi dôležitým parametrom, ktorý musíme schváliť nielen preto, podľa, e, že podľa toho e, sa pár rozhoduje, či e, ostane na rodičovskej dovolenke alebo nie, ale má to aj ekonomický dopad na domácnosti a na zamestnanosť žien a na, umožňuje to možnosť a aj, eh, umožňuje to aj mužom, aby zistili, aké to je byť na rodičovskej eh, dovolenke. A tiež táto mm, diskriminácia zo strany zamestnávateľov nie je vhodná a nižšie nižšia účasť mužov na rodičovskej dovolenke dokazuje dôležitosť tejto otázky. Keď e, keď, sa budú, keď to budú firmy umožňovať, e, tak môže sa skôr rozhodnúť. Ten druhým a ďalším aspektom starostlivosti je aspekt, ktorý sa často zanedbáva a to je starostlivosť o staršie obyvateľstvo Eh, tu je požiadavka starostlivosti o eh, túto časť populácie a je to záväzok tak pre mužov, ako aj pre ženy, preto eh, my, pretože my všetci máme starších rodičov a členov rodiny, ktorí sú starší a preto, keď poskytujeme takúto starostlivosť, tak 16, 16% to bolo žien a všetci muži, ktorí e, v minulosti mali poskytovať takúto starostlivosť, ich bolo 40 ale v budúcnosti sa to bude týkať všetkých. A je to o 4 e, percentuálne body vyššie pre ženy ako mužov a týka sa to skupiny od 18 do 64. 18 e, mužov a 30 žien poskytuje takúto ošetrovateľskú starostlivosť minimálne raz do týždňa, ale táto ošetrovateľská starostlivosť nie je formálne viditeľná, pretože sa poskytuje neformálne a je to veľmi široká oblasť. 50 ľudí, ktorí pracujú na plný úvezok a 70 tých, ktorí pracujú na čiastočný úvezok, poskytujú takúto ošetrovateľskú starostlivosť. A je veľmi veľa mm, takýchto dospelých osôb, ktorí sa musia starať o svojich príbuzných ktorí patria k staršej generácii obyvateľstva. A títo potom sú ohrození nižšími mestami. A preto sa navrhujú penzíne fondy alebo kredity pre tých ľudí, ktorí čiastočne trávia svoj pracovný čas starostlivosťou o staršie osoby. A tiež je potrebné brať do úvahy rodový aspekt. Dobre, teoreticky vieme, o čom je voľný čas. Čiže ak máme po o, platenej práci, po tom, čo poskytujeme starostlivosť, nejaký voľný čas, tak to o, ostáva o, na voľné využitie, na slobodné využitie a stále viac sa tento voľný čas pre ženy stáva luxusom. Je to trošku menej kontroverzné kontroverzné a týka sa to všetkých pracovných skupín, týka sa to všetkých, e, všetkých e, sociálnych skupín. Takže tieto aktivity, voľnočasové aktivity medzi rokom 2005 až 2010 sa veľmi zmenili. Najmä sa im môžu venovať muži, aj keď sú tu určité rozdiely medzi zamestnanosťou, ale posledné prípady a posledné roky sú charakterizované tým, že je tu stále menej voľného času a voľný čas sa stáva určitou narazníkovou zónou, kedy ľudia môžu uvoľniť svoj stres. A ľudia väčšinou, ľud, tí ľudia, ktorý e, podľa štúdie z roku 2013, ktorí skúmali e, Európanov v 46 krajinách sa dopracovali k takému výsledku, že ak niekto e, oddychuje alebo sa učí niečo nové, sa, je veľmi rozdielne. Keď ľudia majú dostatok voľného času, viac si vážia obdobie, kedy môžu re- relaxovať, keď sa to porovná s ľuďmi, ktorí sú na dôchodku a tí zase sa radšej učia niečo nové. A keď sa pozrieme na rozdiely medzi e, mužmi a ženami, pokiaľ ide o oddych a voľný čas, my využívame my používame dva pojmy a to je kontaminácia a fragmentácia. Pretože voľný čas žien veľmi často je kontaminovaný tým, že sa musia starať o deti. A mm, neznamená to samozrejme nič zlé, keď sa staráte o tie zlatučké detičky, ale potom to nie je naozaj voľný čas. Tá žena si nemôže užiť svoj voľný čas vtedy, kedy chce. Takže Mm, vlastne pozerá televízor, kým sa dieťatko hrá v tej istej izbe. A teda voľný čas žien je taký roztrieštený, keď sa to porovná s voľným časom mužov, pretože ženy majú menej voľného času a keď nebudeme, eh, keď nenapadneme toto rozdelenie a keď nenapadneme túto me, tá, tá, táto medzera, keď nebudeme sa tomu venovať, tak tá medzera tu ostane naďalej. Eh, podľa štúdie z roku 2015 je tu negatívne prepojenie medzi využívaním časom, ktoré využívame ako pracovný čas a, keď, e, a voľným časom, ktoré využívame naozaj ako voľný čas. A, e, členské štáty, ktoré majú e, nižšiu pracovnú, menšiu pracovnú dobu a viacej voľného času, do toho investujú aj finančné prostriedky. Takže je naozaj tomu venovať, je potrebné tomu venovať finančné prostriedky. No a pokiaľ ide o zosúladenie pracovného a súkromného života a zdravie, to, tu je tiež úzke prepojenie, pretože je absolútne jasné, že flexibilita pracovného času alebo pracovného miesta môže mať veľmi negatívny dopad na zdravie občanov. Je to naozaj zapeklitý problém. Voľný pracovný alebo flexibilný pracovný čas to vyzerá naozaj veľmi dobre, pretože človek si to môže zvoliť sám, koľko bude pracovať, ale je tomu tak naozaj. To môže byť aj pasca. Preto musíme byť veľmi obostretní, obozretní, keď hodnotíme eh, negatívne a pozitívne dopady takejto politiky zosúladenia pracovného a súkromného života, pretože to môže mať dopad na celý eh, pracovný život, napríklad aj práca na diálku. Hm. V vtedy človek nemá vlastne žiadne pracovné miesto, nechodí do práce, nemá tam kolegov, nemôže s nimi zdieľať svoje názory, voľnočasové aktivity. No a v takejto oblasti ženy tiež majú nižší príjem a to je tiež zohľadnené aj v tej neaktivite, ktorá je veľmi vysoká medzi medzi e, obyvateľstvom Európskej únie, čiže oni majú nedostatok pohybu a to je, má tiež veľký dopad na zdravotné problémy. A e, takže aj tu je určitá pracovná flexibilita, e, ktorá znamená, že sme neustále napojení, že sme neustále na príjme a vlastne nikdy nemáme ten jasný predel medzi naozajstnou prácou a voľným časom. Takže aké sú výsledky a aký, aké sú výsledky a aké závery možno vyvodiť z tejto štúdie? Predovšetkým, ak členské štáty si uvedomujú tieto ciele Európskej únie 2020 a prepoja to s makroekonomickými politikami, tak môžu znížiť túto eh, rodovú chudobu namiesto toho, aby zvyšovali hm, túto medzeru. Tiež rodinná politika musí byť viacej zaintegrovaná a musí byť eh, zosúladená. Musíme zvoliť holistický prístup, musíme pristupovať k chudobe ako štruktúrálnemu a nie individuálnemu problému a táto chudoba môže byť znížená dôsledkami správnej politiky, ktorá nebude šetriť finančnými prostriedkami. Tiež je potrebné zamerať sa na rodinnú politiku, ktorá bola doteraz nekoherentná. Túto koherentnosť je potrebné zvýšiť a je potrebné zavádzať štrukturálne zmeny. Musia sa do toho zainteresovať všetky zainteresované strany a potom tiež tieto rodičovské dovolenky, to môže podporiť ostatné nástroje, ktoré by mohli zabezpečiť, že ženy, ktoré sú na materskej dovolenke, ostanú aktívne. Musí tu byť tiež určitá flexibilita pokiaľ ide napríklad prácu na diálku a je potrebné maximalizovať ovládanie e, života ľuďmi samotnými. A tiež pokiaľ ide aj o trvanie tejto e, materskej dovolenky. Ženy sa musia e, mať možnosť slobodne rozhodnúť a môžu mať možnosť sa rozhodnúť, či budú vykonávať platenú alebo neplatenú prácu. Nové e, formy dovoleniek tiež môžu uľahčiť toto zosúladenie súkromného a pracovného života hm. A môže tu byť taký paušál, ktorý si môže človek zvoliť, môže si to rozdeliť medzi platenou a neplatenou prácou, či, dovolenkou, čiže ľudia si sami ovládajú túto politiku. A tiež by bolo potrebné uľahčiť e, prácu na plný úvezok alebo na čiastočný úvezok a rozhodnúť sa medzi e, tým, ako sa budú starať o deti alebo či ich dajú do zariadení. Okay. Sorry. <laughs> um, civil society is also notably involved. No. Oh, okay. <laughs> Okay. Civil society. Uh... Občianská spoločnosť e, tiež podporuje mnohé zraniteľné sociálne skupiny. Máme tu veľa príkladov z rôznych krajín. Napríklad v Portugalsku máme takúto NGOčku na podporu matiek, potom máme rôzne hnutia v Andalúzii, potom máme tu reformu Oxford City Council, Solidaritu, Mm, pre kampaň, solidaritu s kampaňou v Grécku. No a potom kvalita pracovných miest, to je tiež dôležité. Táto sa hospodárskym rozvojom automaticky nezlepšuje. E, preto je potrebné podporovať zamestnancov, ako aj odborové zväzy, aby sme zvýšili povedomie Transformácia pracovného miesta, to je tiež mimoriadne dôležité pri zmene rodových úloh. A tiež je potrebné zmeniť pracovnú atmosféru. No a potom flexibilita, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, tá je rodovo e, neutrálna. Avšak to vyjednávanie s matkami a zamestnávateľmi môže spôsobiť problémy, keď chceme minimalizovať nevyužívanie týchto výhod, tak musíme sa zamerať na všetky segmenty populácie, populácie. Takže táto politika sa zameriava na informácie, ktoré musia byť poskytnuté jasným a zrozumiteľným spôsobom, vzbudovanie povedomia a A keď sa e, zameriame na e, migrantov, na populáciu migrantov, musíme si uvedomovať, že aj oni čelia takým istým hospodárskym problémom a preto sme, by sme mali na lokálnej úrovni poskytovať financovanie, ktoré by uľahčovalo a umožňovalo služby, ktoré by sa poskytovali migrantov na zosúladenie súkromného a pracovného života. A niektoré možnosti nie sú využívané a schodné, pretože e, táto politika je fragmentovaná, avšak keďže migrácia stúpa, čelíme hospodárskej kríze, Musíme sa zamerať na stratégiu EU 2020, musíme zabezpečiť reálne a sociálne výhodné štandardy pre našich občanov. Ďakujem za pozornosť. Um, um, Ďakujem pekne za tento veľmi dôležitý príspevok k našim diskusiám o súlade pracovného a súkromného e, e, života. Išli ste aj nad rámec tejto e, otázky a venovali ste sa komplexným životným situáciám. Potrebujeme toto, toto zosúladenie pracovného a súkromného života veľmi naliehavá. Teraz dám slovo zástupcovi komisie. V mene komisie sa chcem poďakovať za túto veľmi zaujímavú správu. E, veľmi e, si ju vážime, pozrieme sa na ňu e, do podrobna. Môže byť veľmi napomocná. Mm, neviem, či ma dobre počujete. Pokiaľ ide o obsahovú stránku, náš generálny riaditeľ dnes hovoril veľmi Eh, do široka o oblasti pracovného súkromného života. Nechcem teda zachádzať do nejakých detajlov, eh, pretože náš generálny riaditeľ dnes predpoludním eh, hovoril do široka o zosúladení pracovného a súkromného života. Veľmi e, e, si vážime vašu správu a veľmi e, podrobne sa na ňu pozrieme, takže ďakujeme vám za vašu pelodnú spoluprácu. Ďakujem. Chcel by sa niekto z účastníkov na niečo opýtať? Pokiaľ nie, potom aj ja ďakujem za váš príspevok a tešíme sa na tento e, dokument, ktorý postupíme e, všetkým poslancom. Ďakujeme. We move on to the next, um, and actually... Prejdime k poslednému bodu, ktorým, ktorému sa budeme venovať, a síce k bodu 13, e, mapovanie mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti práv žien vo vybraných členských štátoch EÚ. Myslím si, že to je e, e, veľmi e, dobrá chvíľa diskutovať o tomto. Pani McCracken nám predniesie svoju prezentáciu. Yes, it's <laughs> important for interpreters not to speak too fast. And um, it's important for the uh, family. Je pre náš výbor e, veľmi dôležité, aby sme sa týmto mapovaním zaoberali e, nielen v rámci našich e, štandardných kontaktov, ale aj v rámci iných platform, kde sme zastúpení a kde máme silné partnerstvo s mimovládnymi organizáciami. Nech sa páči, máte slovo. Dúfam, že mikrofón funguje. Ďakujem pekne že ste nás požiadali odprezentovať túto e, štúdiu. Pokúsim sa e, e, to urobiť veľmi efektívne. Viem, že už sme na konci dňa, takže sa pokúsim byť stručná. E, zamerali sme sa na stav nových e, ženských organizácií v rámci Európskej únie. E, zdá sa to byť ako obrovská úloha a veľmi komplexná štúdia, ktorá by toto dokázala zrealizovať. A čo sme urobili? My poskytli prehľad s výberom nových feministických organizácií organizácií. Nie, je to, nie sú to všetky, ale poskytne vám to pohľad na nový vývoj v tejto oblasti v rámci EÚ a tiež zaujímavé príklady rôznych typov organizácií. Zosumarizujem niektoré kľúčové závery, ku ktorým sme dospeli. Pozreli sme sa na 65 organizácií celkovo v 7 členských štátoch. Pozreli sme sa na E, publikovaný materiál, ktoré tieto organizácie zverejňovali na svojich webovských stránkach. Tiež sme e, e, robili intervia s niekoľkými osobami z týchto organizácií. Eh, veľmi eh, mm, diver, rôzna, rôzna teda ideológia, veľká diverzita v rámci ideológie, v rámci týchto organizácií. Eh, sú to skutočne veľmi rozmanité organizácie, veľmi ťažko sa dá charakterizovať stav novodobého feminizmu. Sú to naozaj rozmanité skupiny. E, myslím si, že možno povedať, že nové e, e, organizácie žien sú trochu pluralistickejšie vo svojom prístupe v rámci tej druhej vlny feministických organizácií. Nie sú to tie organizácie typu 60. 70. rokov. Organizácie, na ktoré sme sa zamerali, sa zaoberali najmä rasovými otázkami postih, otázkami postihnutých a otázkami rodovej rovnosti, čo je iné v rámci tejto druhej vlny feministických organizácií. Existuje aj množstvo finančných príspevkov zo strany EÚ pre tieto organizácie. Organizácie, na ktoré sme sa zamerali, netrvajú dlhšie než 5, neexistujú dlhšie než 5 e, rokov. Um, um, nemajú len výlučne feministické e, cieľa, e, zameriavajú sa aj na e, záležitosti na národnej úrovni. Sedem kľúčových prípadových štúdí Bulharsko, Francúzsko, Poľsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. Väčšina týchto organizácií Prepačte, e, tú priesvitku predtým poprosím. Sú to formálne organizované organizácie ako neziskové organizácie. Väčšina z nich sú aj neformálne organizované organizácie. To je nový spôsob. To e, nie sú organizácie, ktoré by boli organizované ako nejaké charitatívne organizácie, združenia či spolky, ale sú to skôr neformálne siete pracovníkov, e, žien, e, organizácie sú organizované tak, že teda majú aj e, e, dobrovoľníkov, niektoré e, majú výkonnú rádu. Čiže je to veľmi rôzna organizačná štruktúra, ako možno očakávať. Online nové platformy sú pre tieto organizácie veľmi dôležité. Všetky z nich využívajú sociálne médiá ako základná súčasť ich aktivít. Čo je zaujímavé, veľa organizácií, na ktoré sme sa zamerali, určitým spôsobom reagovalo na eh, úspory a na finančnú krízu, najmä preto, že eh, došlo ku kráteniu rôznych služieb, ktoré eh, ženy využívali a došlo k ich nepomernému kráteniu v rámci úsporných opatrení. Takže to vytvorilo nové otázky, ktorými sa tieto ženské organizácie môžu zaoberať to je vlastne eh, hlavný dôvod táto, tieto úsporné opatrenia a tiež mm, málo finančných prostriedkov, ktoré boli k dispozícii pre tieto nové organizácie. E, pozreli sme sa e, na e, históriu feminizmu v rámci tejto novej vlny, ak to môžem tak povedať, feminizmu a mnoho výskumníkov si spomína, čo sa udialo v rámci feministického politické hnutia v rámci e, štvrt tej e, vlny e, hnutia, ktoré je prepojené v rámci online aktivít. Ale tiež sme sa pozreli na štatutárne záležitosti, na inštitucionálne záležitosti, na finančnú podporu a iné druhy podpor. Môžeme prejsť na ďalšiu priesvitku ako som spomínala, e, naozaj e, veľmi e, rozmanitá ideológia v rámci tých skupín, na ktoré sme sa zamerali. Ide najmä o, ženy v týchto skupinách tieto sa same hlásia k tej staršej vlne feminizmu, ale mnohé sa dištancujú od feminizmu starej vlny Napríklad e, otázka e, oddelených priestorov pre, pre e, ženy, to bol skôr radikálnejší feminizmus v tej staršej vlne feminizmu, ale to nebola záležitosť, na ktorú sme sa teraz zameriavali. Mm, ale zdalo sa nám, že tieto aspekty nie sú prítomné v týchto nových feministických hnutiach. Čo je zaujímavé a možno aj trochu e, smutné, že veľa organizácií, na ktoré sme sa e, zamerali, zámerne sa vyhýbali využívaniu slova feminizmus, pretože e, to má zlú konotáciu. Eh, teda verejne nepoužívali tieto, toto označenie, ale v konverzácii ano, boli otvorené eh, tej myšlienke, že boli označované za feministické a tiež neboli eh, prepojené so žiadnymi politickými stranami tej organizácie, na ktoré sme sa zamerali. A tiež sme si všimli, že organizácie No, na ktorý sme sa zamerali. Často sa zaujímali o skupiny so špecifickými potrebami, špecifickými e, problémami na rozdiel od tej e, e, predchádzajúcej paternalistickej štruktúry. Mnoho teda dôvod e, pre existenciu množstva týchto organizácií, e, teda dôvody sú rôzne, napríklad ženy e, ako obete násilia a mužov, ženy s rôznymi postihnutiami alebo problematika úsporných e, opatrení v rámci rodovej e, rovnosti a tak ďalej. Ale väčšina z týchto organizácií e, má veľmi jasne stanovený svoj cieľ v rámci tej skupiny osôb, na ktorú sa zameriava, pre ktorú chcú privodiť nejaké zmeny. Ďalšia priesvitka. Pokiaľ ide o internú organizáciu a administratívne záležitosti týchto organizácií, väčšina z nich sú to organizácie neziskové, Ehm, majú eh, formálny eh, eh, štatút, ale niektoré ani nie. V niektorých krajinách sa musíte registrovať ako organizácia, ale väčšina teda z nich, ktoré boli registrované, boli registrované ako neziskované organizácie a neboli financované z verejných zdrojov, ale väčšinou to bolo zo zdrojov súkromných, zo sponzorských darov ako eh, výsledok mm, nedostatku finančných zdrojov. Tieto organizácie eh, z veľkej miery eh, závisia od práce dobrovoľníkov, alebo keď zamestnávajú ľudí, tak sú to ľudia mm, s veľmi nízkou mzdou alebo len na čiastočný úvezok. Tieto organizácie sa snažia vykonávať aj podnikateľskú činnosť, napríklad e, ponúkajú skupinovú prácu e, v e, školách, napríklad s dievčatami, kde ich podnecujú k tomu, aby sa venovali technickým predmetom, matematike a podobne. Prejdeme na ďalšiu fóliu. Pozreli sme sa samozrejme aj na e, bariéry a na príležitosti pre e, tieto nové 5 e, rokov existujúce feministické organizácie. Jasná bariéra, pokiaľ ide o, o, o problematiku úspor, sú financie. Mnoho organizácií nám naozaj povedalo, že sa nechcú nejako zapájať do vecí prepojených s vládnym rozpočtom, pretože by museli zmeniť svoje e, výrazové prostriedky a dosť aj ambície. E, organizácie e, si to vlastne robia v rámci svoj pomocných akcií, sú inkluzívnejšie, participatívnejšie. Čiže nie je e, tam potreba prepájať to s verejnými zdrojmi, ale teda ten nedostatok zdrojov je a je to negatívna vec. E, veľa teda nedostatkov sme zaznamenali a, a nedostatočné e, schopnosti dohodnúť sa medzi viacerými e, organizáciami feministickými, najmä vo e, Francúzsku otvorene, aktívne sa tam mladá generácia eh, voči eh, starej eh, vyčlenila, čo považujem za, za zlé, pretože by takto spoločnými silami mohli mať väčší pákový efekt a získať väčšie finančné prostriedky. Takže to je vlastne strátená príležitosť. A pokiaľ ide o, o dobrovoľníkov, teda pracujú tam dobrovoľníci, Niekedy je to aj problém potom s dôveryhodnosťou mm, ak organizátori e, hľadajú sponzorov, je to často komplikované, pretože keď pracujete niekde e, zo spálne alebo nemáte primeranú infraštruktúru, tak je komplikované e, zadávať žiadosti o finančné prostriedky. Jedno z eh, príležitostí, alebo eh, eh, môžeme povedať úspechom, je veľmi kreatívny prístup pri využívaní médií. Mali viaceré naozaj veľmi zaujímavé mediálne kampane, ktoré sa stretli s veľkou pozornosťou aj v mainstreamových médiách a pomohli rozvinutiu rozhovorov, diskusí na národnej úrovni. Mm, tie kľúčové prípadové e, štúdie naozaj veľmi, veľmi stručne, aby ste si e, urobili predstavu o výsledkoch Bulharsko. Žiadne z identifikovaných organizácií nepovedali e, jednoznačne, že sú feministickými organizáciami ale mali samozrejme e, feministické ambície a preto sme ich zahrnuli do nášho prieskumu. Francúzsko e, organizácie tam e, trpia najmä nedostatkom financí a nedostatkom personálu a sú tam mnohé interné rozdiely, ktorých rozdeľujú tie jednotlivé organizácie. Taliansko, tam sme sa pozreli e, na postavenie žien a mužov v e, spoločnosti. Veľa to má dočinenia e, s týmto postavením spoločnosti žien a mužov. Tiež tam bolo zastúpenie tých produktov v rámci sociálnej komunikácie Poľsko, tam je e, určité to politické dedičstvo postkomunistické. Mnohé organizácie nechceli, e, teda chceli, aby e, boli nazývané feministickými. Je tam mm, klíma, ktorá je momentálne veľmi E, nepriateľsky naladená voči feminizmu a voči e, právam žien, tak ako nám bolo povedané. A Portugalsko, tam sú tam menšie organizácie, spolia sa najmä na prácu dobrovoľníkov, tiež e, sú tam veľké rozdiely medzi E, tými organizáciami jednotlivými, tiež ich charakterizuje nedostatok e, verejných e, finančných prostriedkov. V Švedsku tam tie nové organizácie sa viac angažujú aj s formálnejšou politikou, takže medzi tou feministickou prácou a medzi agendou upravujúcou férovo za rovnoprávnosť. Tam existuje toto prepojenie. Samozrejme aj tam nedostatok Eh, verejných eh, prostriedkov eh, v Spojenom kráľovstve sme sa často stretli aj s tým, že nepotrebujú verejné financie, ale asi by hovorili, na vím, im nejaké boli ponúknuté. Tiež veľká závislosť na dobrovoľníkoch, málo zamestnancov, E, sa teda e, mení tá situácia, pokiaľ ide o názor na e, feministov. Tiež teda tam sa trochu dištancovali od toho, aby ich nazývali feministickými organizáciami. Takže toto sú veľmi stručne výsledky týchto našich prípadových štúdií. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Nice. McCracken, um, very, very interesting to Veľmi e, zaujímavé bolo vidieť, ako sa tá situácia vyvinula v rôznych e, členských štátoch. Máte nejaké otázky? Možno ja by som e, sa mohol na niečo opýtať. Veľmi ma zaujalo, keď ste povedali, že tam nie sú prepojenia k politickým stranám. To ma zaujalo, ale tá moja otázka znie, prečo e, k tým starším feministickým hnutiam sa nehlásia, nie je tam dôvera, považujú tie staršie feministické hnutia za nejaké zastaralé. Áno, toto je veľmi zaujímavá otázka a aj tá odpoveď môže byť veľmi dlhá, ale tá krátka odpoveď je, e, že E, tie organizácie prevádzkujú ženy, ktoré sú e, mladé a e, v ich sieti teda nie sú tieto staršie feministické organizácie, a skôr sú to nejaké praktické dôvody, prečo tomu tak nie je. A, a tie nové organizácie sa chcú dištancovať od tých, tej ideológie starých feministických organizácií. Ale tým hlavným e, dôvodom je, že tie nové organizácie chcú byť inkluzívnejšie, pokiaľ ide o e, zahrnutie potrieb rôznych e, skupín, e, ktoré majú zaoberajú sa otázkami týkajúcim sa sexuality, rozdielmi medzi rasami, pohlaviami, sexuálnou orientáciou. Tam je teda veľa rozdiel medzi tými novými feministickými organizáciami a tými staršími. Tie staršie sa skôr sústredili na tie ženy strednej E, vrstvy. Takže sú tam e, ideologické dôvody. Dobre, takže žiadne otázky tu ďalej nie sú, respektíve, prepáči, nech sa páči pani Stavaky. Ďakujem za zaujímavú prezentáciu. Som fascinovaná skutočnosťou tejto nenávisti voči feminizmu E, čo urobila Európska únia, aby e, e, tu intervenovala? Snažili ste sa nejako o dobré správy v tlači, alebo mm, skutočne vedia, čo odmietajú, proti čomu sú, pretože feminizmus je E, ideológia, ktorá je naozaj veľmi, veľmi e, silná. A nemyslím si, že novovzniknuté organizácie a všetci títo ich členovia, najmä tie mladšie členky, skutočne vedia, čo zamietajú, proti čomu sú. Áno, máte absolútnu pravdu. V e, Pravdepodobne je tu aj trochu ignorancia predchádzajúcich hnutí, ale asi je to viac o, tej tlači. Nechcú e, byť spomínané v tlači e, s touto zlou konotáciou, že sú feministické organizácie. No to je smutné, najmä je to viditeľné v Bulharsku ale e, nie je to vlastne e, krok späť v rámci ľudských e, práv, pretože to sa nedá jednoducho od seba odpútať. Teda nemôžete odpútať od seba tie jednotlivé vrstvy feminizmu. A len nedávno sa tieto vetvy feminizmu oddelili od seba. Um, existuje veľká stará kritika tých feministických hnutí, mali ste či, e, zastupky feminizmu čiernej e, pleti. E, e, ako môžu e, zamietať tento feminizmus, ale byť zároveň e, feministické a navzájom prepojené. Myslím si, že tu ide skôr o odmietnutie toho samotného slova feminizmus. Keď ale s nimi eh, hovoríte, eh, tak eh, vidíte, že v podstate nie je tomu tak, že by naozaj nesúhlasili s touto feministickou ideológiou. Je to len otázka toho, ako sa objavujú, ako sa o nich hovorí vo verejnosti, ale je to naozaj toxické, keď prestanete používať určité slova mm, dostávate e, e, negatívny e, feedback, dostanete sa do takej negatívnej špirály. Ale mení sa to, lebo feminizmus sa stále viac stáva akceptovateľnejším, lebo sa o ňom diskutuje, najmä teda online sa veľa diskutuje o týchto záležitostiach. One more question from my side, please. Um, Ešte ja mám jednu otázku. Čo by mohol urobiť parlament, inštitúcia, e, e, e, kde sa a artikuluje toľko e, záujmov, ako by e, mohol parlament e, mať nejaký dopad na tieto nové trendy. Áno, o tom som chcela hovoriť. Najprv o financovanie, ak by to bolo možné, nejaké menšie finančné fondy, najmä pre tieto novozaložené organizácie, aby sa podporili tieto start-upy ale e, tiež e, snažiť sa a hovoriť o tejto problematike. To je vlastne prvá príležitosť, e, kedy tak robíme. Je dobré, že sme mali príležitosť prísť sem do tohto výboru. Je potrebné byť v kontakte s týmito skupinami, pretože skutočne majú aj iný názor na to, čo sa inak diskutuje, povedzme aj v tejto miestnosti. Čiže vypočuť si ich hlasy a pokúsiť sa ich kontinuálne angažovať zapojovať do procesu. Sú ešte nejaké ďalšie otázky, pripomienky? Nie, takže ďakujeme veľmi pekne pani Kraken za excelentnú prezentáciu, ďakujeme obom expertom a Prejdeme k nasledujúcemu e, e, bodu agendy e, technická správa Eh, in, teda o, o, o, ostatné. Žiaden bod na tomto, teda v programe už nemáme v rámci bodu ostatné, takže